invito a pronunziare il suo discorso il presidente. No a teraz svoj prejav predniesie predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani. maestà signori presidenti dámy a páni excelencie vážení predsedovia vlády vážení kolegovia Európske, z Európskeho parlamentu a z národných parlamentov vážená pani Klorichter, vážení rodiny príslušníci, excelencie, vážení účastníci tohto spomienkového stretnutia dnes. Chceme vzdať posledný hold Helmutovi Kólovi, veľkému Európanovi, veľkému štátnikovi, politickému veľčloveku, veľčloveku, ktorý dokázal počúvať našich občanov, Helmut Kohl bol predovšetkým odvážnym človekom. Bol to odvážny obhajca slobody, demokracie. Tiež bol hlavným predstaviteľom zjednotenia nášho európskeho kontinentu. Vždy obhajoval ľudskú dôstojnosť všade proti múrom, proti železným oponám a totalite. základné hodnoty našej únie boli vlajkou, ktorú on znešenie niesol do svojich mnohých bytiek. Išlo o hodnoty, na ktorých e, je postavená aj únia o fungovaní EÚ, teda mier, sloboda, prosperita, bezpečnosť a spravodlivosť bez hraníc. Jeho viera v tieto hodnoty jeho viera v ľudstvo, vychádzali z hlbokého zjednotenia medzi a zmierenia medzi nami Európanmi, ktoré malo dopad aj na našu pamäť. Helmut Kohl je hlavným predstaviteľom generácie, ktorá venovala celý svoj život e, novému oživeniu a znovuzrodeniu Európy. Posledná generácia, ktorá žila a prežila hrozby vojny na vlastnej koži. Pre nich európska jednota, prekonanie nacionalizmu stelesňuje sny o budúcnosti, o mierovej budúcnosti svojich detí. Významná žena Simone Weil bola tiež súčasťou tejto generácie dnes. Si chceme pripomenúť aj jej pamiatku tu v Európskom parlamente. Ona tiež e, ako prvá zastávala funkciu predsedničky Európskeho parlamentu po prvých priamých voľbách. Jej nádej pre lepšiu budúcnosť eh, bola eh, hlavnou hnacou silou pre ďalší vývoj Európy. A vďaka tomu potom otcovia zakladatelia, teda Schumann, de Kasperi, Adenauer a Špach dokázali vyliečiť hlboké rany, pozostatky vojny. Vďaka nim sme sa teraz vzmohli z popola vojny a konfliktu, dokázali sme vybudovať, zjednotiť náš kontinent – Tiež sme postavili slobodu a dôstojnosť jednotlivca do popretia. Helmut Kohl nepochybne si zasluhuje čestné miesto v európskych dejinách. V roku 1983, keď vystupoval pred poslancami Európskeho parlamentu, povedal, ktokoľvek, kto sa pozrie na Európu, dokáže pochopiť, aké hodnoty sa dajú vytvárať z priateľstva a spolu, spolupráce tiež neúnavne pracoval v tomto duchu, aby posilnil úniu, aby ju rozširoval ďalej, aby obsiahla všetky demokracie nášho kontinentu a tiež sa snažil upevňovať Atlantickú alianciu v priebehu 16 rokov pôsobenia vo funkcii nemeckého kancelára bol vždy eh, hlavnou súčasťou diania v Európe. Ani jedna strana európskej integrácie neprebehla bez jeho odvážneho prínosu a vďaka tejto jeho odvahe Máme posilnenú funkciu Európskeho parlamentu, taktiež eh, integráciu v oblasti ob- občianských, eh, hospodárských eh, slobôd, taktiež zavedenie jednotnej medy, meny, aj tiež našu politickú súdržnosti. Ja som sa s ním stretol ako mladý v roku 1994 ako mladý politik som sprevádzal vtedajšieho talianského predsedu vlády na oficiálnej návšteve v Bone. Veľmi na mňa zapôsobila jeho charizma, jeho jasná vízia do budúcna, ale tiež jeho schopnosť počúvať a pochopiť e, vyjadrenia i ostatných. Už vtedy mi bolo jasné, že Helmut Kohl naozaj pod zjednotením nemyslel len vytvorenie nemeckej Európy, ale európskeho Nemecka. Zjednotenie Nemecka a zjednotenie Európy boli rovnako pre ňoho ako aj pre Adenauera dvoma stranami tej istej mince. Kólova Európa neváhala v snahe natiahnuť ruku priateľstva aj na východ. Boli sme súčasťou jeho prejavu veľkej nádeje mnohým krajinám, ktoré sa dostávali z popola diktátorských režimov vďaka jeho hodnotám solidarite, podpore, a vďaka tomu, že spolupracoval s nimi na ich ceste k trhovej ekonomike, k e, voľnému trhu a k trhovej ekonomike, nebál sa a budúcnosti. Niekoľkými slovami by sme chceli e, si pripomenúť jeho pamiatku. V priebehu svojho života Helmut Kohl E, dostal mnoho uznaní za jeho podiel na vytváraní Európy, okrem toho, okrem iného, Šalmaňová cena, ako aj e, cena princa Astúrie. Ale skutočné uznanie spočíva v tom, aké miesto e, mu dnes vytvárame v dejinách Európy. Musíme teraz o mnoho viac než kedykoľvek predtým stavať na týchto základoch a budovať Európu ďalej, aby sme približili inštitúcie európskym občanom, aby sme poskytli konkrétne odpovede na ich obavy, na ich znepokojenia. Dnes viac než kedykoľvek predtým musíme sa od Helmuta Kohla naučiť, musíme si zvoliť nádej a musíme nechať strach bokom. Toto od nás očakávajú naši spoluobčania, teda odvahu, konať jednotne, e, odvahu uskutočňovať zmeny, pretože nie zložitosť víziev definuje nás Európanov, ale naša schopnosť prekonávať tieto výzvy. Tak ako Kohl a jeho spolupútnici musíme pracovať spoločne, aby sme oživili európske ideály, aby sme vytvorili efektívnejšiu Európu, ktorá bude schopná e, vysporiadať sa s výzvami e, a je s aspektami globálneho sveta keď sú spochybňované ľudské práva, keď sú ľudia diskriminovaní a keď dochádza k prejavom násilia z dôvodu ich presvedčenia, z dôvodu ich viery. Vtedy sa všetci pozerajú na Európsku úniu s nádejou a s očakávaním podpory. Táto Európa a naša Európa musí zdvihnúť hlavu, musí sa opäť stať symbolom týchto svojich hodnôt e, e, smerom k celému svetu. Európa, ktorá stelesňuje slobodu, tiež slobody, a tiež jediný kontinent, kde je zrušený trest smrti. Toto je Európa, ktorú chcel Helmut Kohl. O mnoho viac než len jednoduchý trh alebo spoločná mena. E, spoločná identita, ktorá bola vytváraná v priebehu 10 ročí, tiež spoločný pocit spolupatričnosti, ideály slobody, prosperity a mieru v Ríme 25. marca tohto roka, 60 rokov po podpise rímskych zmluv, sme sa zaviazali, že chceme uzavrieť túto prácu, ktorú začal Helmut Kohl aj ostatní veľkí Európania. Ako nám on už ukázal, musíme e, sa pozerať nad rámec našich momentálnych záujmov. Musíme sa nechať viesť našimi hodnotami eh, v prospech európskej integrácie. Zjednotené Nemecko je príkladom eh, tejto nespochybniteľnosti eh, takisto ako aj jeho priateľstvo a snaho zmierenie s Françoisom Mitterrandom v Verdun. Dvaja muži, dva národy, ktorí ruka v ruke sa chceli pozerať do budúcna. Nie je to najkračšia cesta ani najjednoduchšia cesta, ale je to jediná cesta, ktorou sa musíme uberať, aby sme e, dokázali oživiť tento náš obrovský projekt. E, musí to byť projekt nádeje a tiež výhľadok do budúcna pre budúce generácie. Zo všetkých týchto dôvodov e, pamiatka Helmuta Kohla ostane živá v našich srdciach a v srdciach všetkých tých, ktorí tak ako my milujú Európu. Ďakujeme, Helmut Kohl vaše presvedčenie budeme niesť aj do budúcnosti Európy. Dente. Ďakujem pekne, pán predseda. Grazie, presidente. Ich möchte nun de- Slovo teraz dostane predseda Európskej komisie, pán Jean-Claude Juncker. Eh, vážený pán predseda Európskeho parlamentu, dámy a páni, hlavy štátov a vlád, prezidenti, premiéry, vaše excelencie, dámy a páni, a pre mnohých v tejto sále, drahí priatelia, dnes sa lúčime s Helmutom Kohlom, nemeckým a európskym štátnikom. Ja sa lúčim tiež s verným priateľom, ktorý ma roky a desaťročia sprevádzal v mojej ceste. Teraz nerozhovorím ako predseda komisie, ale ako priateľ, ktorý sa ktorý smúti. S Helmutom Kólom nás opúšťa giganta povojnovej eh, politiky. Už eh, počas svojho života sa zapísal do histórie bol niekto, z ktorého sa stal kontinentálny eh, monument. Eh, pred ktorým mm, sa rušili hranice v Európe a v Nemecku. Bolo to jeho želanie, aby sme sa eh, s ním rozlúčili v Štrasburku v tomto nemecko-francúzskom, nemeckom a francúzskom pohraničnom meste a tomuto želaniu, toto želanie sme museli rešpektovať dnešná pietná spomienka nie je len nemecká, ale európska, teda aj nemecká. Začíname dnešný deň v Štrasburgu, ukončíme ho v Špajeri, v dome v Špajeri, s ktorým bol celoživotne spojený. Helmut Kohl bol nemeckým patriotom, ale aj európskym patriotom. Bol to človek, ktorý spájal veci a ľudí. Bol to nemecký európsky patriot aj preto, pretože pre neho nebol, neexistoval rozpor medzi tým, čo je nemecké a čo je európske a čo muselo byť európske. Francúzsky filozof Blaise Pascal eh, povedal, že má rád veci, ktoré idú k sebe. Ja mám rád veci, ktoré idú spolu. Pre Helmuta Kohla bola nemecká a európska jednota eh, to boli dve strany jednej mince, ako pred ním Adenauer, a on sám tiež zdôrazňoval. On si eh, zobral eh, toto vyjadrenie za svoje a neustále ho prakticky uplatňoval. A to existuje viacero eh, prí, príkladov. Príklad jeden, Pád berlínskeho múru, ktorý bol v Európe a na celom svete veľmi vítaný. Zjednotenie Nemecka ktoré neustále veril, sa v niektorých častiach Európy stretlo s odporom a niekedy otvoreným odmietnutím. Helmut Kohl bojoval putne za zjednotenie Nemecka. Jeho úsilie bolo korunované úspechom, pretože jeho reputácia mu umožnila dôveryhodne všetkých uistiť, že sa snaží o európske Nemecko, ale nie o nemeckú Európu. On zjednotenie chcel a chcel to e, z plných síl a za hranicami Nemecka dokázal všetkých presvedčiť o tomto historickom e, cieli. Nie každý v Nemecku a nie každý e, v Európe hneď pocitil tento pohyb. On už áno, on pocitil, že nemecká jednota je na dosah. On správne odhadol silu okamihu a iní by možno v týchto rozhodujúcich momentoch zlyhali, ale bolo cítiť, že tento človek má veľkú perspektívnu silu. Helmut Kohl, ktorý bol Nemec mal neustále pohľad obrátený do strednej a východnej Európy. Nielen do Polska, ale do Polska osobitne. On nebol zodpovedný za zločiny nacistov v Polsku, ale uvedomoval si historickú zodpovednosť, ktorú nesie Nemecko, rovnako ako Willy Brandt, ktorému bol veľmi blízko na sklonku jeho života. Helmut Kohl a Willy Brandt, dvaja veľkí, dve veľké osobnosti, nášho, našej doby. Rozšírenie na východ a v strede a v centrálnej Európe bolo bez, pre Kohla bez Polska nemysliteľné. Helmut Kohl bol nie len architektom nemeckej jednoty, on oveľa viac ako ostatný prispel k zmiereniu medzi európskou históriou a európskou geografiou, patrí k tým, ktorí ukončili dekret z Jalty o rozdelení na východ a e, západ. Celá Európa vďačí Helmutovi Kólovi za mnohé a na to musíme dnes upozorniť a pripomenúť to. Okrem toho, vzťahy s Izraelom e, budoval ako rozumom aj srdcom. E, bol veľkým priateľom Izraelu a vzťahy s bývalým sovietským zväzom, zväzom a dnešným E, dnešnou Ruskou federáciou, venoval jej e, inteligentnú pozornosť. On poznal veľmi dobre Rusko, no a súčasne bol presvedčený, e, presvedčený zástancom transatlantických myšlienok. On posilnil dvojitú dohodu NATO v tradícii Helmuta Schmidta. No a Drahí priateľi, ja som pravdepodobne eh, eh, jediný v tejto sále, ktorý videl Helmuta Kola plakať na zasadnutí. Bolo to 13. decembra 1999. Eh, v tento deň Európska rada pod mojim predsedníctvom v Luxemburgu rozhodla o ďalšom rozšírení Európskej únie na východ, rovnako Maltu a Cyprus. Helmut Kohl požiadal o slovo, výnimočne požiadal o slovo, pretože normálne si ho vzal a bral. On požiadal o slovo na konci obeda a s, so slzami v očiach povedal, že tento deň e, je e, štartovým výstrelom e, predstupových rokovania, že patrí k najkrajším dňom jeho života. Že on ako spolkový kancelár mohol zažiť tento okamih spájania Európy, že toho to sa ho veľmi, eh, eh, veľmi dotklo potom, eh, čo sa v Európe stalo v histórii. Potom sa na chvíľu odmočal a dlhé minúty plakal. Nebol jediný. Nikto sa vtedy nehambil za svoje slzy. Bola Európa v tom najlepšom obraze. A rovnako v otázkach Európy spolu s mojim priateľom Theo Weigelom, bol hnacou silou. Samozrejme, on presadzoval nemecké záujmy. No, v, dokázal presadiť do zmluvy nezávislosť Európskej centrálnej banky. Od toho závisel jeho súhlas s eurom. Bez Helmuta Kohla by euro vôbec neexistovala. E, menová únia e, podľa jeho upevnila európsku integráciu. No a ešte niečo predstavuje Helmut Kohl. On všetky členské štáty Európskej únie rešpektoval v rovnakej miere. Veľké, ale predovšetkým malé členské štáty mali pocit, že im ich chápe a že dokáže obhajovať ich záujmy. No a ešte na záver, keď rokovania, a to sa v Európe stáva častejšie, stáli alebo sa ocitli v bode zlomu, tak eh, on nepripustil, aby sme v zablúdili v exkluzívnych eh, slepých uličkách eh, národnosti Nuša. Vážený pán prezident Helmut Kohl bol človekom, ktorý bojoval za zmierenie Francúzska a Nemecka v tradícii generála de Gaulle a Adenauera. On nehovoril po francúzsky a, a poznal, a, ale poznal Francúzsko, poznal Alsasko a Štrasburg, ktoré často, často navštevoval, poznal dobré kulinárske adresy v Alsasku, ktorých je veľmi veľa. História si zachová obraz ktorý o hovorí, ho povie o Kólovi všetko a jeho intimnom vzťahu k Francúzsku. Keď bol vo Verdúne, Helmut Kohl a François, François Mitterrand sa držali ruky a vzdali hold obetiam a to predstavovalo tiež bratstvo medzi eh, Francúzskom a eh, Nemeckom. Dovolí sa tie na sídle eh, Európskeho parlamentu tu v Štrasburgu, Štrasburgu E, pár, e, pár minút cesty od symbolických miest Európy. E, pre neho Štrasburg bol hlavným mestom Európy, pretože bolo sídlo zastúpenia európskych občanov a to ešte aj dnes pripomína pamiatku Helmuta Kohla. Áno, Helmut bol nemeckým a európskym patriotom. Pre neho bol, alebo patriotizmus nikdy nebol patriotizmus proti ostatným, ale bol to patriotizmus v spolužití s ostatnými. Porínsko, Falcko, Nemecko a Európa vzdávajú úctu odkazu Helmuta Kóla, robíme tak s pokorou. On mal, je to veľmi plný život, no a na mnohé si dnes veľmi dobre pripomíname. On iste vie, že aj my vieme, že Európu zlepšil drahý Helmut. Myslím, že teraz si už v nebi. Prislúb mi prosím, že v nebi nezaložíš hneď uh, eh, miestnú organizáciu CDU. Bojoval si pre nás všetkých, pre svoju krajinu, pre celú Európu. Ďakujeme pekne, Helmut. Ďakujeme v mnohých jazykoch. Ešte raz ďakujeme. Odpočívaj v pokoji, spolkový kancelár, drahý priateľ, vedol si bohatý život a zaslúžiš si väčší odpočinok teraz. Ďakujem pekne. Merci, herr Präsident. Ďakujem pekne, pán predseda. A teraz by som chcela eh, požiadať pána Donalda Taska, predsedu Európskej rady, aby sa nám prihovoril. Szanowna rodzino, drodzy vážená rodina Kólová, dámy a páni, vážení hostia a priatelia, ako Európan, ako Poliak a ako človek, ktorý pochádza z Daňska, rovnakou mierou si myslím, že opravnene môžem povedať pár slov na rozlúčku pánovi Kólovi, čestnému občanovi Európy a čestnému občanovi Gdaňska. Nie je náhoda, že moje rodné mesto, mesto, v ktorom sa zrodila solidárnosť, sa rozhodlo, že udeli tento titul čestného občana kancelárovi Kólovi. Málo ľudí v Európe chápalo tak dobre ako on, aké dôležité boli tie pohyby v prospech slobody v strednej a východnej Európe, ako aj zjednotenie Nemecka a zjednotenie Európy ako takej. Opakovanie nám pripomínal, že tí vlastne, čo prispeli k tomu, aby padol berlínsky múr, boli práve robotníci z Lodeníc ešte v roku 1980 v Polsku, v Daňsku. A preto keď bojoval za zjednotenie Nemecka, kancelár Kohl takisto podporoval aj vstúpenie do Európskej únie krajín bývalého sovietského bloku. Je historicky symbolické, keď e, sa dozvedel Helmut Kohl o páde berlínskeho múru práve v momentoch, keď bol na oficiálnej návšteve vo Varšave. A bolo to vo Varšave, keď zazneli prvé slova podpory v prospech zjednoteného Nemecka. A práve aj a treba povedať, že išlo o Varšavu, mesto, ktoré počas druhej svetovej vojny utrpelo najviac. V rámci tohto procesu vytvárania zmieru a zjednotenia Nemecka prispel Helmut Kohl veľkou mierou, obrovskou mierou a práve vďaka nemu môžeme povedať, že také slova ako dôvera a zmier skutočne nadobudli opäť na význame v rámci francúzsko-nemeckých ako aj nemecko-polských vzťahov. Doteraz si pamätám dve dôležité obrazy, keď kancelár Kohl a prezident Mitterrand sa chytili vo Verdun za ruky a keď prezident Mazoviecky a takisto keď e, kancelár Kohl e, si pripomenuli s týmito gestami veľké udalosti. A toto vlastne boli základy aj pre súčasnú Európu. Helmut Kohl do politického života uviedol aj slova Tomasa Mana. Chceme európske Nemecko, nie nemeckú Európu. Avšak jeho vízia išla oveľa ďalej, než len v rámci hraníc Nemecka. Bol veľmi odhodlaný a snažil sa definovať spoločnú Európu. Snažil sa nájsť to, čo ju spája, bez nejakých ilúzií, že by si myslel, že to bude jednoduché zjednotiť to, čo nás rozdeľuje. A teraz máme jednotnú Európu, pretože našiel v rámci tejto svojej myšlienky svojich partnerov. Našiel takých gigantov ako Lecha Valesu, François Mitterranda, Tadeuša Mazovieckého, Václava Havla a istým spôsobom aj pápeža Jana Pavla II. Dnes nasledovníci týchto veľkých ľudí v rámci pozitívnej histórie Európy sa zjednotili nad jeho truhlou a spýtujeme sa, aký veľký prí, prínos priniesol. V Berlíne, ako vo Varšave, v Paríži alebo v Budapešti sa pýtame otázky o budúcnosti jednotenej Európy a myslím, že si to vyžaduje jasné áno. Áno únii, áno slobode, áno ľudským právam. A na záver eh, Omše v Křižovej kancelárkol povedal Poďme teraz od oltára smerom k lepšej budúcnosti, požehnanej Bohom pre naše národy, pre oba národy, tak polský ako aj nemecký, pre nás všetkých v Európe. Kiež by tieto slova skutočne zostali v našich spomienkach. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán predseda. Teraz eh, si vo videu pripomenieme Helmuta Kola, veľkého Európana. Iba silná jednotná Európa môže spolu s našimi priateľmi a spojencami v Severnej Amerike tiež podporiť potrebný dialog s Východom a tým e, podporiť šance na e, rovnováhu, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie mieru vo svete. snaha o slobodu vo východnom Berlíne, a v, východnej časti Nemecka a tak, aby sa prekonal osnatý drôt a, a múr po takmer 30 desaťročiach oddelenia. Ľudia v Nemensku teraz oslavujú spojenie, spolupatričnosť, jednotu Potrebujeme silnú Európu, Európu so seba dôverou, ak chceme, aby zohrávala svoju úlohu vo svetovej politike. Opakujem, my všetci potrebujeme Európu. Vnútroštátne predstavy z 19. storočia nám nezaistia žiadny krok, aby sme prekonali prach do 21. storočia skutočná reformná politika, úspešná reformná politika, ktorá má pomôcť novým demokraciám v Strednej a Východnej Európe, je tiež v záujme Európskej únie ako takej. Všade tam, kde sú hranice bez eh, problémov prekročiteľné, kde sa vymieňajú myšlienky, nápady, tam, kde ľudia sa dokážu spojiť, zjednotiť, eh, tam nedôvera a nepriateľstvo nemajú žiadnu šancu presadiť sa dlhodobo. A najlepšou zárukou trvalého a bezpečného mieru v Európe je a naďalej ostáva sloboda ľudí. Luego al señor Felipe González Márquez. Teraz eh, pán eh, Felipe González Márquez, eh, bývalý predseda vlády Španielska. Jeho teraz vyzývam, aby láskavo predniesol niekoľko slov. Gracias a los Ďakujem pekne. Ďakujem predsedovi Európskeho parlamentu, predsedovi komisie, predsedovi rady za to, že mi ponúkli túto česť spolu s vdovou po Helmutovi Kolovi sa osobne rozlúčiť s môjim priateľom Helmutom Kolom na tomto mieste. Je to pre mňa ťažké. Som rád, že to potrvá len 5 minút. Lúčim sa s Helmutom Kolom v duchu priateľstva, ktoré dávalo veľký zmysel. My sme spoločne budovali istotu s našim spoločným priateľstvom. To je dosť zriedkavé v politike a tiež to bolo spojené s lojalnosťou. Helmut Kohl bol veľmi citlivý na akýkoľvek nedostatok lojalnosti, mal veľmi citlivý pohľad na deniny a preto hovoril o európskom Nemecku, tak aby sa už nikdy nezopakovala nemecká Európa a tiež mal spoločné e, veľmi silné sociálne zmýšľanie, na to mnohí zabúdajú. On e, veril v sociálnu trhovú ekonomiku. Nikdy e, nebol presvedčený o tom, že sociálna dimenzia v budovaní Európy by mohla byť prekážkou toho, aby sa Európa stala súčasťou globalizovanej ekonomiky. Vaše excelencie, predsedovia vlád, prezidenti. Stratili sme veľkého Európana a ja mám pocit, že strácam veľkého priateľa, s ktorým sme spoločne prežívali rozhodujúce chvíle v dejinách pre Nemecko, pre Španielsko, Európu aj celý svet. Pán Juncker už spomenul rozhodnutie o raketách eh, stredného dopadu za ktoré bojoval. Ja som ho v tomto podporil, až kým sa nasadenie týchto e, striel odsúhlasilo. Vtedy povedal Helmut Kohl jednu vetu po francúzsky, keď François Mitterrand sa ujal slova, povedal, teraz hovorí prvý François Veľký. Po tomto rozhodnutí v rade nám pomohol, prejavil solidaritu tým, že prijal Španielsko do Európskeho spoločenstva. Spolu s Mitterrandom, Delorom a ďalšími Európanmi sme oslovovali podpis um, European Single Act, ktorý bol predchodcom eh, ďalšiemu významnému kroku v budovaní Európy a síce zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ďalej, uprostred tohto veľkého dobrodružstva a týchto veľkých historických víziev padol Berlínsky múr. Jemu sa podarilo riadiť tento proces, ktorý plynulo z východného Nemecka, aby sa dopracoval k spoločnému jednotnému Nemecku a k jednotnej Európe. Ako povedal, chce vytvoriť európske Nemecko nie Nemeckú Európu, už nikdy viac Nemeckú Európu. Toto presne definuje, vystihuje jeho samotného aj jeho vôľu a jeho konanie. Ohrozil svoju pozíciu nemeckého kancelára tým, že sa zaviazal k jednotnej mene k euru, nešlo len menovú operáciu, tým, že sa podpisovala zmluva o vytvorení jednotnej menovej únie, vedel, že sa vystavuje riziku straty pozície kancelára, ale bol ochotný prijať toto riziko. Potom prehral niekoľko volieb. Všetci máme tieto skúsenosti v našom živote. Už všetkým sa nám stalo, že sme prehrali voľby. Ehm, ja som mu vtedy povedal, Helmu, dokážeš riadiť eh, krajinu s miliónmi hlasov? Máš po svojom boku úzky okruh eh, lojálnych priateľov. Je dôležitejšie žiť, eh, než vládnuť. Aj keď samotné vládnutie tiež je dôležité. Uh, toto som mu povedal, e, povedal som mu Helmut Máš e, po svojom boku verných priateľov, ktorí budú stať po tvojom boku až do konca. Ja som jedným z týchto priateľov a teraz tu stojím, aby som sa s ním rozlúčil. A chcem sa s ním rozlúčiť tým, že poviem, Helmut, nechávaš tu po sebe obrovské politické vákuum a zaplníme ho e, našimi spomienkami na teba, na tvoje odhodlanie, a tiež na tvoje politické výsledky. Ale pre mňa osobne naozaj tu ostáva veľké prázdno. Bude mi chýbať naše priateľstvo, ktoré bolo také rozhodujúce v rozhodujúcich chvíľach eh, v dejinách. V týchto chvíľach by sme ťa tu veľmi naliehavo potrebovali, teba, veľkého Európana. Nikdy na teba, Helmu, nezabudneme. Gracias, señor presidente. Ďakujeme pekne, pán predseda. Teraz by som chcela vyzvať pána Billa Clintona, bývalého prezidenta Spojených štátov amerických, aby aj on predniesol svoje slova na rozlúčku. ďakujem veľmi pekne za príležitosť eh, povedať eh, pár slov. Ďakujem veľmi pekne eh, Petrovi Walterovi, celej Helmutovej rodine. Chcel by som poďakovať všetkým lídrom Európy a Európskej únie. Ďakujem prezidentovi Macronovi, všetkým premiérom a oficiálnym predstaviteľom, ktorí sa zúčastňujú na tejto pietnej rozlúčke. Ja by som chcel požiadať si sa na niečím, alebo ja som sa na niečím zamyslel, keď som sa pozeral na, na svoje poznámky. Videl som nás všetkých, ktorí boli vo funkciách, pozeral som sa na vš- nás všetkých, ktorí prišli. A pýtam sa prečo. Pretože Helmut Kohl nám dal šancu podielať sa nad niečom, čo je väčšie ako my sami, väčšie ako naše volebné mandáty, ako naše kariéry, pretože všetci z nás skôr alebo neskôr budeme v podobnej truhle. No a, a jediný odkaz, ktorý môžeme za sebou nechať, je lepšia budúcnosť pre naše deti a sloboda, aby sa mohli rozhodovať. Vrátane toho, aby robili chyby. Ja, ja som ho veľmi rád. Hillary hovorí, e, že to bolo preto, lebo mal, lebo bol jedinou osobou, ktorá mala väčší apetít ako ja. On veľmi často chodil do Washingtonu. Raz ma zobral do jeho obľúbenej reštaurácie v hlavnom meste mojej krajiny, Filomena. Stále tam je a môžem ju len odporúčať. No a prečo to vôbec hovorím? Pretože 21. storočie v Európe, ako vidíte, skutočne začalo pod jeho dozorom musel odpovedať na obrovské a zásadné otázky, e, z ktorých všetky majú dopady aj na dnešné dni. No a vďaka tým odpovediam, ktoré našiel, sme tu. Uh, No, byť skutočné zjednotenie Nemecko, koľko to bude stáť po páde berlínskeho múru, ale chceli sme všetky, chceli sme e, národ v jednej krajine a všetci chceli vyriešiť a prekonať e, tento problém. No a v jeho prípade, aj dokonca, aj napriek tomu, že ho to stálo víťazstvo vo voľbách, e, pretože trvalo dlhšie, kým sa východ pozviecha, ako sa dalo predpokladať. Mala no, vzniknúť skutočná Európska únia, a mala sa rozširovať tak, aby Nemecko nikdy nebolo na hraniciach Európy. A my sa predchádzalo vojnám a konfliktom. Môžeme to rozšíriť o Poliakov, Maďarov, Čechov a ostatných. Môžeme takto spolu existovať? Môžeme to spolu dokázať? Ďalšia otázka môže Nemecko, alebo malo by Nemecko, ktorému susedovia, susedné štáty tak dlho neverili a nedôverovali, má byť zodpovedné za Bosnu, má podporiť prvú intervenciu NATO v zahraničí a prvé nasadenie nemeckých jednotiek mimo vlastných hraníc od konca druhej svetovej vojny? po všetkých eh, krutostiach vojny. Berlínsky múr, múr spadol konečne. No a treba uznať, že to bolo hrozný skúsenosť aj pre, Rusko, eh, pre Rusko a podať im ruku a rovnako dať mne príležitosť urobiť rovnakú vec, e, malo byť na to zachované alebo zrušené. Mnohí si mysleli, že malo byť zrušené. No a namiesto toho sa ďalej rozširovalo nie ako hrozba, ale ako sľub mocou osobitných partnerstiev spolu s Ruskom aj Ukrajinou na to, aby sa zaistila územná celistvosť a spolupráca ľudí v budúcnosti. Takže boli to skutočne obrovské otázky. Teraz to znie všetko veľmi jednoducho. A e, dovolte mi povedať, povedať, že nebolo to vôbec jednoduché. A pozrite sa, ako sa to vyvinulo, aké sú dnes veci iné. Možno si uh, všetci poviete, že uh, my sme zošediveli a dnes sa nám ľahšie hovorí, ale neexistujú žiadne trvalé víťazstvá alebo prehry v politike. Najdôležitejšie je, čo nás vedie. Ja som mal veľmi rád tohto človeka, pretože jeho apetít sa netýka len jedla. On chcel vytvoriť svet, v ktorom nikto nedominoval svet, kde spolupráca bola lepšia ako konflikty a kde rôznorodné skupiny príjmajú lepšie rozhodnutia ako jednotliví diktátori, ktorom mladí ľudia by mali možnosť slobodne sa rozhodnúť a povedať, že sme sa mýlili. Alebo minimálne, že to, čo sme spravili, nebolo dostatočné pre dnešok. Niečo nevystihuje tento moment ako jeho ochota a vôľa hľadniť rozku váhu nemeckej kultúry v histórii a príspevok Európskej únie ako ochota vzdať sa prvého líderstva Centrálnej banky. Bolo to prirodzené. Učili sme sa deliť sa o veci. Všade na svete teraz je e, nový, nové otázky politiky identity. Kto sme? Mali by sme byť definovaní cez naše rozdiely alebo cez to, čo máme spoločné. Nemiť, nemilte sa. Helmut Kohl bol Nemec. Ja som sa s ním stretol na jeho oficiálnej návšteve e, USA Zobral som ho do Milwaukee, nášho najnemeckejšieho mesta, do nemeckej školy, kde hovoril po nemecky za, so, študent, so študentami, ktorí tiež každý deň hovorili po nemecky. On mal pozíciu, že v zájomne prepojenom svete, eh, kde hranice môžu byť eh, úry, kde technológia eh, všetko umožňuje, ale rovnako spôsobuje našu zraniteľnosť a umožňuje terorizmus a počítačový terorizmus. Že musíme hľadať v tomto svete spoločné východiska spoločného menovateľa. On bol eh, hrdý na to, že je Nemec. Chcel ma presvedčiť, aby som ochutnal niektoré veci, ktoré som teda nemohol ochutnať on bol hrdý na to, že bol Nemec, bol hrdý na to, že bol Európan, ale v jeho jeho pozíciách jasne chápal, že rakovina 20. storočia sa zrodila v ľuďoch, ktorí boli presvedčení o tom, že dominácia a dominantnosť je lepšia ako spolupráca. A preto sme tu dnes všetci všetci z nás, eh, starci, ktorí sme boli kedysi s ním priatelia, sme tu, aby sme sa poďakovali za to, že sme mohli byť súčasťou niečoho, čo je väčšie ako my sami. Ďakujeme za to, že sme dostali príležitosť byť trochu lepšími a pripomenúť si, že polskí robotníci v Daňsku, ktorých životy sú rovnako dôležité ako naše v očiach Boha, politika v konečnom dôsledku nie je o vlnách dominantnosti, ale o možnosti dôstojného života pre čo najväčší počet ľudí. E, najmocnejší ľudia, či už budú zabíjať, alebo e, zachovajú životy, idú takto domov. V kostoloch v Afrike sa tomu hovorí homegoing. Domov. Nikto to nemá radšej ako Helmut Kohl. Takže, drahý priateľu, odpočívaj v pokoji. Najväčší dar, ktorý si nám tu nechal, je odkaz, že vec, ktorá je najdôležitejšia v živote, je to, čo necháme našim deťom. Sloboda, mier, bezpečnosť budovať našu vlastnú prosperitu, dosahovať a realizovať vlastné ciele a sny tým, že budeme niečo budovať a nie rúcať. Odviedol si vynikajúcu prácu. A všetci, ktorí sme ťa spoznali, sme ťa za to milovali. Ďakujem pekne. You, Ďakujem pekne, pán pre- prezident. Teraz poprosím pána Dmitrija Medvedeva, predsedu vlády Ruskej federácie. Poprosím ho o slovo. Уважаемая госпожа Коль Рихтер, Uvažujem. Vážená pani Kólová, vážená rodina pána Kóla, vážené dámy, vážení páni, dnes sa lúčime s Helmutom Kolom, s osobou, ktorú oprávnene nazývame nielen architektom zjednotenia Nemecka, ale aj architektom zjednotenej Európy a ak by sme to povedali ešte presnejšie, bol architektom súčasného sveta. Helmut Kohl vo všetkých zmysloch tohto slova bol veľkou osobnosťou, bol osobnosťou veľkých myšlienok, veľkých plánov, bol skutočným vodcom, vďaka ktorému sa zmenila naša doba. Veľa toho, čo dosiahol počas 16 rokov, ktoré strávil ako nemecký kancelár, jeho súčasníci hovorili, že to sa ani nedá dosiahnuť. A dnes však už o tom hovoríme iným spôsobom. Jednoducho nebolo to možné spraviť nejako inak. To znamená, že on v podstate si vybral vždy to správne riešenie. A história to aj preukázala. V tomto duchu bol Helmut Kohl v podstate osobou budúcnosti. Pre nemecký národ otvoril dvere zjednotenia voči smerom k novému Nemecku. Už vyrastla nová generácia mladých Nemcov a svojho času, a moji kolegovia to už spomenuli, vtedy keď príjmal tieto rozhodnutia, nie všetci podporovali tieto jeho rozhodnutia, ale on vedel veľmi dobre, čo znamená múr. Vnímal to ako tínejdžer a potom trvalo veľmi dlho, pokým sa dopracoval k takej situácii, kedy už Európa nebola rozdelená nejakými zákopami, múrmi alebo nejakými nenávistnými ideológiami. Veľký politik Helmut Kohl veľmi dobre vedel, že iba tým, že budeme sa snažiť zjednotiť celú Európu, že skutočne sa podarí zjednotiť aj jeho vlastnú krajinu. A na tejto ceste Rusko, moja vlastná krajina, bola vždy jeho spolahlivým partnerom. Naše národy vedeli veľmi dobre, čo prinášajú konfrontácie, akú cenu má mier. Toto umožnilo to, že nepriatelia zo včerajška začali spolupracovať, spolupracovať na báze spoločného rešpektu a rovnosti. Helmut Kohl osobne urobil veľmi veľa preto, aby naše vzťahy boli najúspešnejšie, pokiaľ ide o dejinné hľadisko. A Rusko si to veľmi váži. Helmut Kohl dosiahol hlavný cieľ svojho života. Vždy bol skutočne národným predstaviteľom, národným politikom, ale zároveň konal v celoeurópskom a celosvetovom kontexte. Nesníval teda iba o zjednotení Nemecka, ale sníval aj o zjednotení Európy a vnímal Rusko ako súčasť tohto celého procesu. Bol to sen o spoločnom domove bez múrov, bez nenávisti, ktorá rozdeľovala celý kontinent. Bol to sen o miery a bezpečnosti pre všetkých. Keď ľudská bytosť zmýšľa takto nadnárodne, nadregionálne, tak ako to preukázali jeho myšlienky, tak môžeme hovoriť o spolupráci a dôvere. Tým, že sa vytvorí takýto spoločný domov pre všetkých, to ešte nie je koniec. Nemôžeme povedať, že všetko sa dosiahlo a završilo v plnej miere. Musíme sa o to usilovať každý deň a to všetci. Berlínsky múr sa zbúral. a neskôr sa distribuoval ako také suveníry, ale pripomína nám historickú skutočnosť. A treba povedať, že dnes ešte stále sme veľmi vzdialení od implementácie spoločnej domoviny pre všetkých. Musíme si uvedomiť, že zjednotený, zjednotená, bezpečná, prosperujúca Európa je našim domovom. Helmut Kohl preukázal v ťažkých časoch, že tento cieľ sa dá dosiahnuť. A táto jeho myšlienka, o ktorú sa snažili teraz vlastne myšlienkou všetkých európskych politikov. Dámy a páni, životný príbeh kancelára Kóla, kancelára nemeckého zjednotenia, táto jeho osoba a jeho odkaz je platný v celom svete. V Nemecku si ho pripomíname ako našeho priateľa. V Rusku ho vnímame ako priateľa, ako úprimnú osobu. V mene Ruskej federácie by som chcel vyjadriť úprimnú sústrasť. pri príležitosti úmrtia veľkého syna Nemecka Helmuta Kóla. Спасибо, господин президент. Ďakujeme pekne, pán prezident. Teraz by som chcela poprosiť pána Emmanuela Macrona, prezidenta Francúzskej republiky, aby láskavo predniesol svoj prejav. Madame, chers membres de la famille Kohl. Vážená pani Kolová, rodina Kolová, vážené dámy a páni, hlavy štátov a vlád, dámy a páni, predstaviteľa európskych inštitúcií, vážení ministri, vážené dámy, veľvyslankyne, veľvyslanci, vážení poslanci, poslankyne, dámy a páni. Ďakujem za to, že ste si vybrali Štrasburg, jedno z hlavných miest Európy, ktorú o ktorej sníval Helmut Kohl a pre ktorú urobil tak veľa a že sme sa tu dnes mohli stretnúť. Dovolte mi, aby som e, spomenul Simon Way, ktorá včera zomrela, ktorá bola prvou poslankyňou, neskôr predsedničkou Európskeho parlamentu a ktorá poznala, akú cenu sme zaplatili za Európu, ktorú máme na základe skúsenosti z dejín preto sme dnes tu spolu tento dnešný deň, aby sme si pripomenuli pamiatku Helmuta Kohla. A viac než to, všetkým to, čo zanechal v histórii. Viacerí z vás veľmi emocionálne sprítomnili spoločné chvíle, ktoré ste s ním zažili. Avšak pre moju generáciu Helmut Kohl je už súčasťou európskych dejín. Je to človek, ktorého vnímame ako súčasť dejín, ktorého si už nevieme odmyslieť, jeho odvážne historické rozhodnutia, bez ktorých naša generácia by už nemala nejaké iné voľby. Už bolo popísaných veľa strán, ktoré vzdali hold jeho rozhodnutiam, zjednoteniu Nemecka, vytváraniu Európskej únie. Už ste to viacerí spomenuli. Takisto je to človek, ktorý opakovane prijal rozhodnutia, ktoré boli odvážne. Na rozdiel od toho, čo zmýšľali jeho súčasníci, niekedy si to ostatní ani neželali. A ako prezident Francúzskej republiky by som chcel, aby sme jeho odkaz nevnímali iba v politickej rovine. Pretože to, čo nám zanecháva, je oveľa viac. Helmut Kohl bol pre Francúzsko veľmi privilegovaným spojencom. Bol odhodlaný bojovník, ale napriek tomu ešte stále predstavuje viac. Bol veľkým priateľom. Jeho vzťahy s Francúzskom boli plné historických rodinných spomienok pretože on bol veľmi zvedavý človek, zvedavý človek, ktorý sa narodil v Poríni a pozeral sa vlastne na druhý breh rieky a videl Francúzsko. A preto radšej preferoval mosty a nie nejaké hranice alebo nejaké múry. Bojoval proti fanatizmu a proti hrôzam, ktoré sme zažili vo vojnách na začiatku 80. rokov Francúzi si zvolili predstaviteľov, ktorí hospodárske voľby znepokojovali niektorých našich partnerov a vtedy Helmut Kohl nám podal ruku. Odstránil všetky tie problémy, ktoré prinášali ostatní politici. Keď nás rozdielovali národné problémy, práve pokiaľ ide o tému Európy, tak práve vtedy nám veľmi dôveroval. A počas nemeckého zjednotenia, keď to niektorých znepokojovalo, tak urobil všetko preto, aby posilnil Európu a nie, aby sa Európa vtedy oslabila. Francúzsko si sa preukázalo v časoch, že to jeho priateľstvo si zaslúžilo. Potom Charles de Gaulle, Konrad Adenauer, Valéry Giscard d'Estaing a Helmut Schmidt prevzali túto jeho štafetu. François Mitterrand takisto eh, bol účastný na týchto momentoch spoločne zvládli tú skúsenosť tragickú ich vlastných generácií. Spoločne sa im podarilo zjednotiť tie národy, ktoré bola kedy proti sebe bojovali. A takto Helmut Kohl a François Mitterrand a neskôr Jacques Chirac preukázali veľmi jasne, že Európa je úspešná iba vtedy, ak sa bude zakladať na myšlienkach, myšlienkach ako priateľstvo, ktoré je základom pre Európy. Spomeňme si na 4. január roku 1990, kedy Helmut Kohl navštívil Franca Mitterranda vo svojom dome v Lače. Po viacerých týždňoch otázok, ktoré súviseli so spojením Nemecka, so zjednotením Nemecka, tak táto návšteva umožnila týmto dvom velikánom vyjadrovať sa všetkým tým témam, ktoré nakoniec priniesli riešenie. Keď sa takto spolu prechádzali e, na pôde regiónu Land, našli riešenie pre e, Európu. Helmut Kohl a François Mitterrand takisto ukázali, že bratstvo vždy môžu byť tým jednotiacím prvkom, ktoré bude zjednocovať ľudí. Vždy, v každej chvíli však treba toto priateľstvo konsolidovať. A niekedy si to vyžaduje aj uberať sa cestou rizika, konsolidovať toto priateľstvo na úrovni dohôd, na úrovni inštitucionálnej. A potom neskôr našli Žaka Delora, ktorý prevzal túto štafetu. A tieto myšlienky nás aj dnes zjednačujú. Viacerí dnes hovoria, že konštrukcia Európskej únie ako keby iba technokratickou konštrukciou. Chcel by som povedať tu pred Helmutom Kohlom, že je to preto, že jednoducho sa vytratil z toho ten duch priateľstva, že jednoducho vyhasol ten plamienok, ktorý oni zapálili, že sa tu zabudlo na osudy, ktoré stáli pri zrode európskej myšlienky vy musíte dnes rozhodnúť o tom, či Európa bude technokratickou alebo nie, ale aký odkaz nám necháva Helmut Kohl? Chce nám ukázať, že naša Európa, ktorá nás všetkých zjednocuje, je výsledkom dejín viacerých generácií. Je to výsledok tých, ktorí sa rozhodli urobiť niečo v prospech zjednotenia Európy, ktorí skutočne mali tú odvahu povstať proti nenávisti, niekedy proti strachu. Aká budova nepríde o svoj pôvab a krásu, ak nej už nikto nebýva? Takže toto je to ponaučenie, ktoré nám tu necháva Helmut Kohl, nielen pre Francúzov, ale pre všetkých No, Pragmatizmus a politické zručnosti sú všetky síce dobré, ale jednoducho osamotené nevybudujú nič. Sú to ideály, ktoré vychádzajú na báze priateľstva, ktoré sú kľúčové pre všetky projekty, ktoré majú neskôr pretrvať. A preto spolu s Angelou Merkelovou by sme chceli dať zmysel a vnímať realitu v tomto kontexte. História a dejiny nás všetkých budú jedného dňa posudzovať. Veľmi prísne bude posudzovať tie ústupy, ktoré sme urobili v krátkodobom hľad a v krátkozrakých rozhodnutiach v duchu egoizmu národného. Avšak čo nám započíta ako pozitívum, bude úprimnosť nášho odhodlania podporovať mier, podporovať európsky projekt, pod, podporovať tú myšlienku, ktorá vychádza z našej spoločnej histórie, našich spoločných dejín, ktoré sú tak kultúrne veľmi spojené, pokiaľ ide o všetky členské štáty. A keď niekedy máme pochybnosti, pokiaľ ide o túto veľkú úlohu, ktorú máme, stačí nám pozrieť sa na velikána Helmuta Kohla s všetkou vďačnosťou, ktorú si on zaslúži a ktorému my dlžíme. Spomeňme si na to, na slova, ktoré ho veľmi vyjadrujú. Dnes tu nie je dôvod na to, aby sme rezignovali. Práve naopak, Mali by sme byť realisticky optimistickí. Ešte dlho budeme mať pred sebou príklad jeho osoby a to je dôležité na to, aby sme mohli ísť spolu vpred. Potrebujeme odvahu a nádej. Ďakujem veľmi pekne. Merci, Ďakujeme pekne, pán prezident. Teraz sa obraciam na pani doktorku Angelu Merkelovú, kancelárku Nemeckej spolkovej republiky, aby sa aj ona ujala slova. Vážení prezidenti, vážení predsedovia vlád, excelencie, vážení poslanci, vážené dámy, vážení páni, vážená pani Richter, vážená rodina Kólových. Dnes sa lúčime s Helmutom Kohlom, kancelárom Nemeckej jednoty, nositeľa eh, Karlovej ceny a taktiež čestného obyvateľa Európy. On, ktorý kedysi ako mladý muž študoval dejiny teraz má svoje miesto v dejinách Európy a v učebniciach dejepisu. Helmut Kohl stelesňuje istú epochu svojou vnútornou a zahraničnou politikou, vytvoril predpoklady pre základy toho, čo dnes ešte stojí. Jeho pôsobenie vo funkcii kancelára zaistilo mnoho rokov ekonomickej prosperity krajiny. Pri tomto všetkom však nikdy nestratil pohľad a vnímanie širšieho kontextu nad rámec Nemecka. Ehm, mal schopnosť myslieť nad rámec eh, aktuálneho dňa. Bol súčasťou vytvárania a rozhodovania eh, o tom, že Nemecko a Európa sa zjednotia a vytvoria takú podobu, v ktorej v súčasnosti žijeme. Mnoho z toho, čo je pre nás dnes samozrejmosťou, eh, vlastne súvisí s ním a on sa o to pričinil. To, že východ a západ Európy sú zjednotené, to, že máme jednotný trh, to, že už neexistujú hraničné kontroly medzi štátmi Európskej únie, to, že Väčšina z týchto štátov má spoločnú menu. To, že Európska únia vo svojej dnešnej forme vôbec existuje, toto všetko ehm, je a ostáva ehm, veľmi jednoznačne spojené s menom Helmuta Kohla. On ehm, mal vplyv na jednu celú generáciu. Viacerí ho vnímali ako veľkú oporu, e, užili sme sa od neho a ja by som o tom vedela veľa rozprávať. E, mnohí e, sme nevždy s ním ľahko vedeli vychádzať, to platí aj pre mňa, ale toto všetko je teraz minulosťou, pozeráme sa teraz na jeho pamiatku, na to, aký veľký mal vplyv pre mňa osobne, znamenalo najviac na Helmutovi Kolovi to, ako veľmi citlivo dokázal vnímať to, čo je politicky zrealizovateľné, a že jeho jednoznačné e, nepopierateľné presvedčenie e, o, správnosti jeho rozhodnutí ho naozaj riadilo v jeho konaní. Dalo sa na neho jednoznačne spolahnúť. Od samého počiatku tiež si najímal ľudí okolo seba, e, ktorí niektorých eh, v strane prekvapovali. Jeho členovia kabinetu mali do veľkej miery voľnú ruku, aspoň o mnoho viac, eh, než sa to niektorým zvonku páčilo. Aj toto som na vlastnej koži zažila. Isté, že nebolo vždy jednoduché presadiť sa so svojimi argumentami, niekedy to bolo úplne nemožné dokonca, ale nikdy bo neuprel eh, pomocnú ruku a ochotu poradiť svojim členom kabinetu a svojim spolupracovníkom. Napríklad v roku 1992 eh, eh, po tom, čo som eh, mala veľmi zložitú zlomenú nohu, som musela niekoľko mesiacov vykonávať svoje funkcie a on mi v tom stal po boku. On sa zaujímal o ľudí, o človeka ako takého, vyhľadával medziludské kontakty, a vďaka tomu sa mu podarilo v Nemecku, v Európe aj na celom svete vytvoriť a nadviazať spolahlivé vzťahy, budovať dôveru a nadviazovať priateľstva. Bol tiež e, svetovým politikom, ktorý bol e, obrátený voči ľuďom. Od roku 1982 pôsobil ako kancelár, ako prvý, potom v tejto funkcii e, sa rozhodol vycestovať do Paríža. A potom pán Mediano informoval, že francúzska strana najskôr sa snažila konať zdržalivo, ale potom, citujem, sme boli okamžite v plameňoch. Osobné, e, veľmi srdečné vzťahy mali e, vplyv na to, že sa e, veľmi rýchlo nadviezali veľmi blízke priateľské vzťahy medzi Nemeckom a Francúzskom. Hlboko sa to zapísalo do pamäti našich oboch národov, najmä obraz dvoch štátnikov, ktorí ruka v ruke stáli pri hroboch vo Verdun. Toto gesto zmierenia a spojenectva malo byť symbolom novej kapitoly spoločných dejín. Helmut Kohl e, vedel, ako budovať mosty, e, vystačili do Paríža, do Varšavy, do Washingtonu, do Moskvy a e, neochvejne pracoval na tom, aby Nemecko spolupracovalo s svojimi partnermi okolo seba aj vo svete. Ako mladý muž zažil ešte pozostatky druhej svetovej vojny obrovské utrpenie, neopísateľné utrpenie, ktoré spôsobilo Nemecko svojim národným socializmom Európe, celému svetu a tiež obavy a strach, ktoré s tým boli spolené. Práve tieto skúsenosti, e, ktoré ho poznačili už vo veľmi mladom veku, spôsobili, že sa začal angažovať e, už ako mladý človek v sociálno-demokratických politických kruhoch a tiež e, ako založil zahranično-politické smerovanie strany e, zdôrazňovala, že musíme byť e, silní v Európe, v ktorej už nikdy sa nedokáže presadiť vojna. Toto jeho zmýšľanie v dejinnom kontexte ovplyvnilo aj jeho politické konanie a zároveň Helmut Kohl e, si dokázal zachovať svoj postoj a stal pevne nohami na zemi. Bol veľmi úzko prepojený so svojou domovinou, až dokonca bol hlboko zakorenený do Porinia Falcka. Tento región v strede Európy mal veľký význam na vnímanie, na pocity tiež v našom susedstve. A toto všetko prichádzalo priamo zo srdca u ňoho a všetci jeho e, spolupútnici, jeho partneri to vedeli vycítiť, vedeli, že sa môžu na ňo spolahnúť. To všetko, čo hovoril, e, čo prislúbil, to aj platilo. Bez e, akýkoľvek výhovoriek. Keď sa stal spolkovým kancelárom, Nemecko a Európa boli rozdelené, ozbrojená konfrontácia na európskej pôde, bola neustále hrozivým možným scenárom. Na konci jeho pôsobenia funkcií bolo Nemecko zjednotené a poprvýkrát v dejinách so všetkými susednými krajinami Nemecko dokázalo fungovať v miery, v priateľstve a spojenectve. Cesta k rozširovaniu Európskej únie a k NATO smerom k strednej a východnej Európe už e, bola e, začatá zavedenie eura ako spoločnej meny bolo tiež odsúhlasené. Keď v roku 82 nastupoval do funkcie spoločného kancelára. Ja som žila vtedy v východnom Nemecku. Ja som jeho reč pri návšteve Ericha Honeckera v roku 77 videla v televízii. A keď pán Honecker pred kamerami naživo povedal, citujem, ľudia v Nemecku trpia v dôsledku rozdelenia, trpia v dôsledku múru, ktorý je e, doslova v ich ceste a ktorý ich ničí. Pretože my ničíme ak zničíme to, čo ľudí rozdeľuje, e, tak vyhovieme e, dlhodobému želaniu Nemcov. Chcú sa zblížiť navzájom, pretože e, cítia, že patria navzájom k sebe. Konec citátu. Tieto slová spolkového kancelára Helmuta Kohla nám vo východnom Nemecku dali veľkú silu. Občianské hnutia v Polsku a v iných štátoch niekdašieho východného bloku, ako aj nový vietor, ktorý vtedy vial z Moskvy, nám vo východnom Nemecku dávali odvahu Stá tisíce sa odvážili výsť do ulic, e, manifestovali za slobodu a spôsobili pád múru. Helmut Kohl chcel jednotu, keď mnohí ešte váhali, ba dokonca sa zdráhali. On sa pustil e, na cestu k jednote a neustále presadzoval e, priateľstvo a partnerstvo našim susedom a partnerom. Jeho e, viera a nádej boli neochvejné a dôveru, ktorú vzbudzoval na celom svete, e, to pomáhalo prekonávať e, obavy, starosti, ktoré súviseli možno so zjednocovaním Nemecka. Toto všetko sa podpisuje pod jeho zásluhy, ktoré sa zapisujú do dejín. On bol ten, ktorý nám priniesol jednotné Nemecko, jednotnú Európu. Jeho životné dielo je jednotou, je dielom slobody, mieru a jednoty. A tým nadviazal na Konrada Adenauera, Žana Moneta, Roberta Schumana a mnohých ďalších veľkých Európanov. Európa je dielom generácií. Každá z týchto generácií stojí pred novými výzvami a každý musí nájsť svoje vlastné odpovede, ako chce zaistiť budúcnosť Európy Neustále sa to vracia k tomu, čo Helmut Kohl e, dokázal vystihnúť e, veľmi správne. Ide o e, poznanie, o dejiny, o ďalekozrakosť, o vnímanie budúcnosti, širšieho kontextu, a tiež o blízkosť k človeku. A tiež sa snažil pozrieť na to, čo je zrealizovateľné a do čoho stojí za to sa pustiť. Dnes Vieme, že stojí aj pamätník e, zabitým Židom v kontexte Helmuta Kóla. Vieme e, tiež, e, o čo sa zaslúžil Helmut Kohl a stojí tomu priamy pamätník aj v strede Berlína. Je tam uvedený, je tam citovaný, keď sa presadil tento pamätník proti veľkému odporu, tak sa zdôrazňovalo, že tu nejde o ďalšiu generáciu, ide o budovanie našej generácie. My teraz, dnes Musíme na tom pracovať nie niekedy v budúcnosti. A takto sa to vtedy odsúhlasilo v nemeckom Bundestagu s dvojtretnovou väčšinovou podporou. Dámy a páni, Helmuta Kohla potom e, budeme sprevádzať ešte dnes späť do Nemecka. Ešte raz sa budem môcť pozrieť na svoje domovské mesto Ludwigshafen. Ehm, tam bol doma dlhé roky, tam žil so svojou prvou manželkou Hannelore v dobrých aj zlých časoch tá stála po jeho boku. Aj na ňu si spomíname s vďakou, vážená pani Kol Richter. Vy ste svojho manžela Helmuta Kola v jeho posledných rokoch e, sprevádzali s oddanosťou a s láskou. Až do úplného konca. Aj vám chcem prejaviť sústrasť, e, aj celej rodine Helmuta Kola vo vašom smútku záver dnešnej spomienkovej eh, eh, ceremonie prebehne v Nemecku a práve v tom je symbolika, eh, že Helmut Kohl sa prevezie z Francúzska do Nemecka, do svojej domoviny. Bol kancelárom jednoty, keď my v Nemecku a tiež mnohí si ho takto ponecháme v našich spomienkach. Bez Helmuta Kohla by život miliónov ľudí ktorí do roka 1990 žili za múrom, by bol prebiehal úplne inak. Isté, že aj môj život by bol prebiehal inak. Eh, drahý kancelár Helmut Kohl, to, že tu stojím, na tom máte vy e, významnú zásluhu. Srdečná vďaka za šance, ktoré ste mi dali Ďakujem tiež za šance, ktoré ste dali aj mnohým iným, ktoré ste im otvorili. Ďakujem tiež za možnosti a príležitosti, ktoré sme získali my ako Nemci a Európania, ktoré sme získali aj vďaka vám. Dosiahli ste nekonečne veľa. Želám vám, aby ste odpočívali v pokoji. Teraz je na nás, aby sme teraz nadviazali na vaše dielo. Ja sa pred vami klaniam, pred vašou pamiatkou, a to s vďakou a s pokorou. Herzlichen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Ďakujeme pekne, pani e, spolková kancelárka.